Jednoho EPPK, jedno socialista budeme musieť odstrániť. Dobre. Konec hlasovania a bolo to prijaté. Ďalším bodom na programe je námietka podľa pravidla 106 povolenie MK 603 T25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 A teraz návrh pána Stása a ďalších. Hlasujte. Everybody voted? Okay, Už každý hlasoval? Dobre, končím hlasovanie. Prijaté. A teraz bod 15. Transparentnosť, skladanie účtov. Je to správa pani Childers. Najskôr kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz Návrh 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 6. Šestka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? Sedmička za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 9 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za, Proti? Kto sa zdržal? Overíme. The vote is closed. hlasovania. Zamietnuté. 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 15 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 16 za, proti, kto sa zdržal, overíme. Už prosím, každý hlasoval. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 14. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 30, pardon, 19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 21 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz trojka za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 23 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 25 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 27 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 28 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 30 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 31 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 32 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 33 za, proti,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 proti, kto sa zdržal, prijaté. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 po častiach Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz druhá časť za, proti. Toto overíme. Tutti. Už každý hlasoval. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme 47 s ústnym návrhom z dielne ECR. Má niekto, prosím, námietky? Nie? Môžeme to takto odhlasovať? Dobre, tak hlasujme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 65 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, teraz 49 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 59 za, proti, kto sa zdržal, zamiet, no, toto overíme, 59, už ste hlasovali, Koniec hlasovania. Prijaté. 62 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 69 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Už prosím, každý hlasoval. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme, pokračujeme kompromisom 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 53 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 54 počastia, Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Za. Overíme si to. Hlasoval už každý? Dobre, koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 55. Znova po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Overujeme. Konec hlasovania prijaté. 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 57 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 58 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 60 jednotka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, overíme, nech sa páči. Votato tutti, il voto è chiuso. Ste hlasovali? Konec hlasovania. Prijaté. Teda 64. rozdelená na tri časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. je, 67. za. Proti kto sa zdržal? Prijaté. A teraz poďme hlasovať o návrhu stanoviska elektronicky. Nech sa vám páči. Už ste prosím všetci hlasovali. koniec hlasovania. Prijaté jednomyselne.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 Can I ask to all uh, the members and other people who are not interested in the next point to left the room? Please. Môžem poprosiť všetkých, ktorí nemajú záujem ďalej sa účastňovať zasadnutia, aby opustili v tichosti miestnosť. I ask another time to all the people who are not into... Ešte raz vyzývam všetkých, ktorí sa nezaujímajú o ďalšiu časť zasadnutia, aby opustili miestnosť. Ďalším bodom programu je bod 16, Európsky semestr pre koordináciu hospodárskych politik, ročný prieskum rastu na rok 2016. A rovno by som dal slovo spravodajcovi, pánovi Kovačevovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja sa vám pokúsim rýchlo predstaviť hlavné body, ktorým sa venujem v tomto návrhu stanoviska. Viete, že spúšťame nový ročný cyklus rozpočtovej koordinácie. Bolo to zvanené pred pár dňami Správa o pokroku umožňuje tiež merať dosahovanie cieľov Európa 2020. Bohužiaľ, zlepšenie za ostatné roky v určitých oblastiach bolo veľmi obmedzené a myslím si, že je dôležité, aby sme náš záväzok eh, posilnili. Potrebujeme naozaj solidnú stratégiu na urýchlenie obnovy a na dosahovanie udržateľného rastu z dlhodobého hľadiska. Strategia Európa 2020 ešte stále má čo povedať, tie ciele sú stále relevantné a stále to môže byť e, náležitý rámec na podporu rastu a zamestnanosti. Lisabonská stratégia, ponaučenia z nej boli základom tejto širšej stratégie, ktorá teraz v polovici cyklu e, bude e, cieľom terčom revízie, predmetom revízie. Pomaly sa vracia rást a e, podmienky sú naklonené tomu, aby sme sa mohli zamerať na dlhodobú víziu pre Európu. Stratégia uh, Európa 2020 je revízia, je spojená s procesom európskeho semestra, tak aby sme nezáväzné ciele Európy 2020 dosahovali rýchlejšie a ich lepšiu implementáciu. Environmentálne a zdravotné aspekty musia v európskom semestri a v jeho procese zohrávať dôležitú úlohu, lebo sú udržateľnými výhľadkami na rast a zamestnanosť v tejto oblasti. Ja podporujem nový prístup komisie, cieľ teda zamerať sa na kľúčové priority. Napriek tomu je potrebné si uvedomiť, že ozelenenie ekonomiky a investície do efektívnejších zdravotníckých systémov zvýšia našu konkurencieschopnosť, lepšia bezpečnosť dodávok aj zdravie a blahobyt našich občanov. Európsky semester je kľúčovým nástrojom na podporu potrebných štruktúrálnych reforiem v tejto súvislosti. Environmentálne a zdravotné aspekty prispievajú k širším cieľom strategie roku 2020 a predstavujú hospodársky potenciál tvorby pracovných miest. Čísla jasne ukazujú, že aj počas recesie zamestnanosť v týchto sektoroch rástla. Čiže snaha európsky semester nejakým spôsobom lepšie zacieliť, e, tak myslím si, že v odporúčaniach pre krajiny a zdravotné a environmentálne aspekty by nemali byť e, zauj- zabúdané. 41 takýchto bolo v roku 2014, teraz to bolo iba 14 v roku 2015, teda ten počet sa obmedzil. E, ale ehm, nie, že by sa v tejto oblasti dosahoval taký pokrok. Implementácia týchto odporúčaní no, bola často chabá, lebo boli veľmi vágne, alebo sa zameriavali iba na príspevok k aspektom environmentálnym a zdravotným, respektíve k ich príspevku k fiskálnej udržateľnosti. Ja vítam návrh komisie začať e, e, diskutovať o konvergencii smerom nahor, teda referenčné hodnoty sociálnych a ekonomických indikátorov. Toto by e, bolo podľa mňa motiváciou pre krajiny, aby neškrtali výdavky len na vyrovnanie rozpočtov bez zohľadne dlhodobých dopadov odporúčania musia riešiť aj ciele v rámci agendy 2030 udržateľného rozvoja a tiež to musí z ruka v ruke s legislatívnymi eh, návrhmi, ako napríklad balík o cirkulárnej ekonomike. A ešte, prečo mám pocit, eh, že si zdravotníctvo zaslúži v rámci semestra eh, viac pozornosti. Vieme, že EÚ má v tejto oblasti len obmedzenú právomoc, ale vidíme, že lepšia spolupráca, že ju je treba aj v tomto sektore. Silný príspevok k agende rastu a zamestnanosti zo strany zdravotníctva môžeme očakávať, iba keď bude naozaj tieto systémy efektívne, zvýši sa výkonnosť a zniží sa, zniží sa rozdiely v tejto oblasti. Tu by som to uzavrel a rád si teraz vypočujem kolegyne a kolegov, tieňových správodajcov, ako potom sa budeme koordinovať, koordinujeme ďalší postup. Ďakujem. Ďakujem a teraz tieňový správodajcovia. Pán Zoríňo ako prvý. Dobrý rád, senior prezident. Uh, eh, <coughs> primeiro lá Ďakujem, pán predseda. Chcel by som v prvom rade poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a chcel by som ešte spomenúť tri body. Niečo k oznámeniu komisie, potom k správe pána spravodajcu a potom ešte ďalšie. K oznámeniu komisie tu ide o to, aby e, boli zohľadnené sociálne a ekologické aspekty, aby boli ešte viac zdôraznené. Doteraz sa tak nestalo my by sme chceli e, spolupracovať e, na jednej úrovni, ide o zdieľanie poznatkov, ide o e, zahrnutie sociálnych aspektov a aspektov životného prostredia, ale mimoriadne dôležité by bolo, a to sa týka všetkých dokumentov európskeho semestra, aby boli predložené konkrétne návrhy, napríklad pre šetrenie energie. Aby tam boli zahrnuté aj tieto aspekty. V správe sa spravodajca koncentroval na tie najdôležitejšie aspekty, ciele EU 2020, sporenie energie, trvalo udržateľný rast a lepšie zohľadnenie zdravotných aspektov ale musíme zájsť ešte ďalej, pretože toto eh, sa mi javí ako ešte dosť obmedzené. Takisto musíme zohľadniť, v akom čase sa nachádzame. COP21, problematika utečencov. Myslím, že tu by sme mohli vytvoriť ešte niekoľko dôležitých stimulov v súvislosti s témami, s ktorými sa Európska únia ešte musí zaoberať. Európa v 21. storočí potrebuje ekologické hospodárstvo, čiže pre tento kompromis potrebujeme naozaj rozsiahle témy. Zohľadnenie e, životného prostredia a sociálnych aspektov to nie je e, v rozpore e, s vyššou zamestnanosťou, ale to podporuje vyššiu zamestnanosťou, vyššiu zamestnanosť. Musíme sa zaoberať aj ekologickými aspektami a v týchto dokumentoch Európskej komisie je potrebné zapracovať aj perspektívu po roku 2020, po období v roku 2020. A viaceré z tých zdravotných aspektov už zachádzajú nad rámec e, obdobia do roka 2020 a takéto úvahy je potrebné tam takisto zapracovať. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme to v našej správe, aby sme na to v našej správe poukázali, ale samozrejme nesmieme zabúdať na tie najdôležitejšie aspekty, konkrétne úlohy druhého európskeho semestra. Ďakujem. Faria. Ďakujem, pán Faria. Dobrý deň, prezident. Um, ehm, primer lugar, gostaria de Ďakujem. V prvom rade aj ja sa chcem poďakovať pánovi Kovačevovi a poblahoželať mu k správe. Odviedol veľmi dobrú prácu pri vypracovaní tejto správy. Text, tak ako bol predložený, je veľmi rozsiahly a musím povedať, že v podstate súhlasím so všetkými bodmi, ktoré tu sú navrhované. Keby sme menej poukazovali alebo sádzali na greening európskeho hospodárstva v Európskej únii, tak eh, by sa tým znižovala konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, európskej ekonomiky. Myslím si, že e, tu treba napredovať, je potrebná analýza a musíme veľmi dôkladne analyzovať e, strategické nástroje, ktoré máme úrovni na Európskej únii a takisto e, je potrebné analyzovať, aké synergie môžeme vytvoriť na národnej úrovni. Myslím si, že toto povedie k úspechom, predovšetkým ak sa zameriame na jednotlivé ciele trvalo udržateľného rastu a trvalo udržateľného rozvoja do roku 2020. Musíme pracovať efektívnejšie, musíme byť lepšie prepojení, tak ako už to povedal môj predrečník. Potrebujeme efektívnejšie výrobné procesy, zdroje musíme využiť efektívnejšie, zmysluplnejšie, len tak zvýšime zamestnanosť, ktorá bude aj trvalo udržateľná. E, táto analýza rastu nás stavia pred štruktúralne problémy, ktoré musíme vyriešiť, e, musíme zlepšiť systém vzdelávania, systém profesného vzdelávania, Musíme ho zreformovať, pretože v určitých oblastiach to na trhu práce chýba, chýbajú pracovné sily. Napríklad je nedostatok inžinierov. A tu <clears throat> musíme plniť potreby hospodárstva. Univerzity musia užšie spolupracovať eh, s inštitúciami odborného vzdelávania odbornej prípravy. Takisto musíme zmodernizovať zdravotné systémy. E, tu absolútne súhlasím so spravodajcom. Musíme poukázať aj na to, že toto je zdroj pracovných miest a že toto je jedným z najdôležitejších zdrojov eh, blahobytu pre európskych občanov, ktorý máme k dispozícii. Chcel by som doplniť, ako už povedal spravodajca, nestačí eh, myslieť iba, eh, rozmýšľať iba z hľadiska investícií, ale musíme zohľadniť aj zdravotné a sociálne aspekty pretože aj tieto prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Musíme hovoriť o daňových úľavách pre inovácie, predovšetkým v oblasti greeningu, pretože to podporí ďalšie odvetvia. Potom musíme venovať viac pozornosti sociálnym indikátorom, Takisto hrozí sociálna exklúzia a rastúca chudoba v spoločnosti. Tomuto musíme čeliť e, silnejším alebo intenzívnejším zohľadnením sociálnych aspektov. Potrebujeme e, takisto lepšiu konvergenciu na úrovni Európskej únie. Inak sa môžem v plnej miere pripojiť e, k tomu, čo povedal môj kolega. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi pokračovať po chorvátsky. Teraz bohužiaľ máme problém s tlmočením do... A, už to ide. Hovoríme teda o európskom semestri. Môžem podporiť všetko, čo tu bolo navrhnuté chcem zdôrazniť niekoľko aspektov. E, cirkulárna ekonomika je dôležitá a e, takisto e, odpadové hospodárstvo. Takisto zníženie energetickej závislosti, trval úžateľný rast a musíme podporiť občianskú spoločnosť. Pokiaľ ide o prehodnotenie európskeho semestra, mali by sme posúdiť efekt klimatických zmien a plány ekonomických a štruktúrálnych, štruktúrálnych reforiem, aby e, mohlo dôjsť k synergiám jednotlivých politických oblastí. Občianská spoločnosť by v tom mala mať silnejší hlas chcem zdôrazniť, že je tam nedostatočne zdôraznený zdravotný aspekt a v konečnom efekte by členské štáty mali podporiť reformu vzdelávacích systémov a inteligentnej špecializácie, pretože toto e, zníži nezamestnanosť a vytvorí ekologické pracovné miesta a bude to stimulovať rast. Ďakujem. If there are no other colleagues who want to take the floor, I'm not able to see. Už sa nikto nechce vyjadriť. Teraz má slovo komisia. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi, veľmi, veľmi stručný. Ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Európsky semester, ďakujem aj spravodajcovi. Môžeme uvítať e, toto úsilie, tento zámer v DG životné prostredie, životné prostredie diskutu, e, veľmi úzko spolupracujeme e, s inými odbormi. Je pravda, že minulý rok sa e, ten fokus zúžil na otázky makroekonomickej stability a rastu, ale bolo to e, z pádnych dôvodov. Komisia chcela lepšiu implementáciu odporúčaní e, počas kratšieho časového rámca. Zároveň úzko spolupracujeme, sme presvedčení a máme aj údaje a štúdie, ktoré poukazujú na to, že ekologické politiky e, v podstate zabezpečujú rast a pracovné miesta, napríklad správne nastavenie e, e, ekologickej fiskálnej záťaže môže spôsobiť stimuly na trh práce. Študujeme to kolegovia v centrálnych službách e, sa tým zaoberajú, e, študujú teda situáciu v individuálnych členských štátoch. V tomto roku 2015-2016 budeme mať e, odporúčania špecifické pre každú krajinu. Toto bude v správach pre členské štáty, ktoré budú zverejnené pre členské štáty. Takisto úzko spolupracujeme s členskými štátmi Máme skupinu, ktorá sa priamo zaoberá tým, akým spôsobom by sa dali zlepšiť e, príspevky e, životného prostredia e, do európskeho semestra a opačne. Ďakujem veľmi pekne. A ešte raz dávam slovo spravodajcovi, aby uzavrel diskusiu. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za ich príspevky, e, za ich komentáre k tejto správe. Všetky body, ktoré ste zdôraznili, sú dôležité a myslím, že spoločne sa nám podarí vypracovať dobrú správu, dobré odporúčanie z našej strany, energetická efektívnosť, klimatické zmeny, e, migrácia, sociálne aspekty, ekologické aspekty, ale aj e, ten vzdelávací aspekt e, kvalifikácia v oblasti e, energetiky a životného prostredia, ekologické pracovné miesta, Green Jobs. Komisia ma potešila, keď povedal, že má údaje o tom, že ko- a koľko pracovných miest vlastne vzniká v tejto oblasti údaje na každý členský štát. Celkom by ma tieto údaje zaujímali. Nemali by sme sa skrývať Nemali by sme skrývať, že zdravotné aspekty tam nie sú dostatočne zdôraznené a toto a že cieľ a že zámery niektorých členských štátov znížiť e, teda vyhnúť sa tomu komisia po, poskytujú niektoré odporúčania a myslím si, že toto je otázkou subsidiarity a e, to je niečo, čím sa zaoberajú členské štáty. A mali by sme to podporiť a mali by sme trvať na e, dôraznejšej komponente zdravia v Európskom semestri. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne z mojej strany a teším sa na mm, dobrú spoluprácu aj s ďalšími spravodajcami. Ďakujem. A teraz myslím, že na niekoľko minút musíme prerušiť zasadnutie, pretože čakáme na ďalší bod. Čakáme na komisiu, ale chcem pripomenúť, že lehota pre podanie pozmeňovacích návrhov bude 8. decembra o 12. a iba v angličtine, pretože ako viete, pre tento bod tu máme vždy ten istý časový problém. Vo výbore sa bude hlasovať na mimoriadnom zasadnutí v Štrásburgu 21. januára a vo výbore EKON sa bude, diskutovať, bude hlasovať v januári a potom na plenár, vo februári a potom e, na plenárke v marci. Teraz musím e, počkať niekoľko minút na komisiu a neskôr začneme a budeme pokračovať. 5 o'clock. Je 5 hodín. Môžeme začať. A je tu otázka na stole a na komisiu, ktorú položili poslanci. E, začneme s implementáciou e, environmentálneho práva je tu komisia, s ktorou budeme diskutovať. Začneme s implementáciou súčasných ustanovení. Je tu otázka, ktorú, e, ktorá bola položená a okamžite dám slovo e, komisii. Za komisiu je to pani Marianne Reding a môžeme okamžite začať prvou odpoveď. Dobrý deň a pre popoludne všetkým. Odpoveď na prvú otázku by bola nasledovná. Komisia nevidela e, plány Spojeného kráľovstva o kvalite ovzdušia, ktoré e, majú byť predložené ako doplnenie e, smernice o ovzduši, ale videli sme aktuálnu verziu ohľadom tých úsilí, ktoré sú podniknuté a toto poskytli orgány Spojeného kráľovstva. Finálne plány e, majú byť predložené do konca roka a zatiaľ čo čakáme na finálnu e, verziu e, plánov Spojeného kráľovstva ohľadom kvality ovzdušia, ešte nemôžeme potvrdiť, či tieto plány zabezpečia súlad, ako náhle to bude potrebné. Bude pokrytých 38 látok, zón a tie plány sú dosť signifikantné v niektorých z týchto zón a e, preto komisia očakáva ambiciozný súbor nástrojov, ktoré budú predmetom posúdenia a potom, čo tieto plány budú predložené. Takisto chápeme, že tie plány predpokladujú e, súlad do roku 2030 e, vo všetkých zoznám, okrem Londýna, kde je lehota stanovená do roku 2025 na národnej úrovni Zdá sa, že je tu nový rámec pre čistý ozón. Takisto sa tu zintenzívňuje úsilie, zvýšenie vozidiel s ultranízkými emisiami. Dopad to bude mať na koncentráciu znečistujúcich látok v ovzduši, ale toto ešte nebolo kvantifikované. Hoci komisia vypracuje e, stanovisko k týmto plánom, ktoré majú byť preložené do konca roka. E, momentálne je nepravdepodobné, že budú tie ciele dosiahnuté do roku 2025, čo je 15 rokov po vstupe do platnosti smernice o kvalite ovzdušia. No a táto lehota je uvedená E, v smernici. Ďakujem veľmi pekne. Pán Goethe, chcete na to zareagovať? Musím sa odspravedliť sa Densa, ktorý dneska nemohol byť prítomný. A komisia uviedla, že poskytol aktualizované informácie a do konca roka e, sa očakávajú tie záväzné plány, pretože inak by to viedlo k tomu, že by sa nedodržiaval článok 23, čo by v najhoršom prípade vyústilo do trestného konania pre porušenie, čiže tým sa vlastne tá otázka z prevažnej časti vyriešila. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Peričiny. Môžem eh, požiadať komisiu, aby odpovedala na otázku pána Guisiba. Časť B, prípad e, nesúladu a konaní pre porušenie. Je to štvrtá otázka. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem pripomenúť, že je tu povinnosť, ktorú majú členské štáty, aby dosiahli limitné hodnoty kvality ovzdušia e, v rámci rámcovej smernice o kvalite ovzdušia, čiže je tu e, povinnosť výsledkov a nie povinnosť tých metód, akými spôsobmi sa majú docieliť tieto limitné hodnoty. Okrem e, legislatívy o e, zdroji emisí. Máme ešte iné legislatívne akty na dosiahnutie cieľov e, legislatívy o kvalite ovzdušia, napríklad e, prímeské prístupové týmy. A toto všetko sa vyrieši tým, že sa budú riešiť emisie z iných sektorov. Vzhľadom na zdravotné dopady sa budeme usilovať o E, úplnú implementáciu legislatívy o kvalite obzdušia, e, e, pre, prekročenia emisí NOx sa týkajú predovšetkým v, prímeskom, v mestskom kontexte emisí z automobilov, čo bolo potvrdené a presahuje to štandardy Euro 5, tak ako sa to očakávalo. E, pre, e, do roku 2030, čo je vlastne časový rámec e, v súvislosti s návrhom, ktorý komisia predložila v súvislosti s revíziou smernice REC. Implementácia a implementácia testov by mali poukázať na to, že implementácia sa približuje k predpokladom, ktoré sú uvedené v pôvodnej analýze, ktorá v podstate je podkladom revízie NEC. Mr. Gzib. Ďalší rečník. Pani, pán predseda, moja otázka sa zameriavala predovšetkým na následovné tie výpočty úrovni emisí a úroveň znečistenia. E, toto vychádzalo zo základu e, noriem e, emisí znečistení e, v, do, v dopravnom sektore, najmä vozidlá s dýzlovými motormi. Ale čo sa tu stalo nedávno, na základe toho vidno, že tieto emisie, ktoré boli registrované počas testov, boli oveľa nižšie ako skutočné emisie v rámci cestnej dopravy, predovšetkým čo sa týka NOx, čiže e, súhrná emisia týchto motorov je oveľa vyššia, než bolo teoreticky možné na základe emisných úrovní, ktoré boli prijaté vo vyhlásení a ktoré, ku ktorým sa dospelo e, pri testoch jednotlivých vozidiel s týmito motormi. Čiže ako som zdôraznil, v mestských oblastiach predovšetkým úroveň emisí e, z dopravy, e, čo je veľmi dôležitý podiel celkových emisí, je e, v realite oveľa vyššia než to, čo bolo vypočítané na, na jednotlivé členské štáty. Čiže otázka je, či členské štáty či dojde k určitým reštrikciám, či k nejakým konkrétnym zodpovednostiam pre členské štáty, či plňa tieto kritéria, či e, sa stanoví zodpovednosť za vyššie emisie, než ako tie, ktoré e, boli e, pôvodne vypočítané. Čiže to, čo tu máme, je sekundárna reflexia v následnosti na to, že určitá skupina dýzlových motorov vo vozidlách spôsobuje oveľa vyššie reálne emisie, než ako tie, ktoré sú e, vyhlásené, e, než ako sú uvedené v tej technickej dokumentácii. A to je zaujímavé. Takisto z hľadiska e, národných programov znižovania emisí jednotlivých členských štátov. Ďakujem. Thank you very much. I don't... Ďakujem, neviem. Pán Ekaut. Len jedna otázka k tomu bol tu spomenuté RDE a parlament skúma súčasné rozhodnutie, ktoré bolo prijaté. Mohli by ste prosím v rámci vašej analýzy nám povedať, aké sú e, tie faktory high conformity, conform, e, teda súlad 2,1 a 1,5, pokiaľ ide o automobily, že sa menia tie normy z 80 na 120, čiže aké by boli dopady e, prekročenia emisí NOx e, v členských štátoch e, v roku 2020 alebo do roku 2030, pretože to bude mať naozaj veľmi veľké dopady na kvalitu ovzdušia. A musím povedať, že trošku mi chýbal uhol pohľadku DG Envy, keď sme mm, o tom diskutovali s DG, DG Growth. Takže mňa by zaujímala vaša vaša analýza s týmito, konform, s týmito faktormi e, konform, e, súladu. Ďakujem. Neviem, či sú ešte nejaké otázky. Zdá sa, že nie. Takže komisia, môžete odpovedať. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia už e, jasne povedala, že by sme chceli ambicioznejšie cieľa, ale predsa len si myslíme, že je to veľmi dobrý a dôležitý príspevok k zníženiu emisí v porovnaní s súčasnou situáciou e, sa uskutočnilo zníženie o polovicu a myslíme si, že to bude mať veľký dopad aj na e, úrovne emisí, ktoré majú vplyv na kvalitu okolitého ovzdušia. Nemám úplne presné čísla, ale približujeme sa k tej možnosti, kedy členské krajiny budú môcť dosiahnuť stanovené hranice do roku 2020. A ako som jasne povedala, je potrebné zaručiť súlad a preto sú dôležité výsledky a nie použité prostriedky. Emisie z aut musia byť vykompenzované inými opatreniami a ja som ich už naznačila e, prístup e, k jednotlivým ekonomickým nástrojom alebo čokoľvek iné, čo nejakú členskú krajinu napadne. Takže čo sa týka cieľu do roku 2030, to nemá až taký význam. Nemyslíme si totiž to, že dovtedy dôsledky zmeny e, automobilového parku budú mať nejaký dopad na tie ciele zníženia emisí NEC do roku 2030. Ďakujem pekne. A teraz budeme pokračovať s prvou otázkou z druhej skupiny. Všeobecne prípady porušení kolegyňa Katrin Burder sa na to pýta a komisia teda môže okamžite zareagovať a odpovedať. Ďakujem, pán predsedajúci, súhlasíme s tým názorom, že je potrebné zblízka monitorovať uplatňovanie smernice o kvalite okolitého vzduchu členskými krajinami a máme dispozícii aj konanie v prípade porušenia. Už od roku 2008 sme sa pozreli na porušovanie e, limitnej hodnoty PM10. Už sa teda uplatňovali aj počas platnosti predchádzajúcej smernice bolo vyvinuté veľké úsilie z našej strany, pretože sme e, vyhodnotili situáciu v 17 členských krajinách. A keď sme sa pozreli na e, vhodný postup v kontexte porušenia, prípad 80 e, e, Rakúsko nakoniec konalo na čas, takže e, nešlo to až na súd, ale predsa len boli 4 prípady, kedy súdny dvor vyniesol rozsudok. Ale rozsudok zdôraznil alebo potvrdil iba minulé porušenia, takže sa ťažko dali použiť tieto rozsudky aj pre prípadné budúce sťažnosti pred súdom. Takže sa rozhodlo, že sa bude stíhať aj neprijatie opatrení v kontexte PM10. Preto sme spustili nové konanie e, v prípade porušenia, aj keď to bolo časovo náročnejšie. Je to totiž to zložitá otázka a Ide taktiež o nielen časovo, ale aj personálne náročné e, preskúmanie prípadov stoviek porušení. Konkrétne išlo o 17 členských krajín a v prípade viacerých závodov sme mohli dokázať, že k žiadnemu prekročeniu nedošlo. Komisia e, sa obratila na súd v prípade Bulharska, kde situácia je asi najzávažnejšia z celej EÚ. Po svetle minulých skúseností si myslíme, že je nevyhnutné, aby súdny dvor potvrdil tento náš nový postup. A ak sa tak stane, tak rozsudok bude ďalším dôkazom vďaka ktorému budeme môcť konať aj v prípade iných členských krajín, ktoré by eh, mali ísť až na súd. Ale ako sa tu povedalo, komisia sa neobmedzila iba na PM10, pretože po roku 2010, kedy nadobudla účinnosť NO2, tak išlo o niečo veľmi podobné. Bola závažná situácia v Spojenom kráľovstve a tento prípad sme riešili ako prvý, ale pokračovali sme aj e, s inými členskými krajinami, kde boli prípady. Teraz e, beží nové vyšetrovanie aj v tých krajinách, kde boli zaznamenané prekročené hodnoty. E, zahrňa to opäť 17 členských krajín. Z nich dve krajiny sa stiažujú, takže to bolo uzavreté, ale 6 e, sme v priebehu tohto roka premenili na e, konanie e, v prípade porušenia. Takže teraz sa zhodnocujú poskytnuté odpovede. Pani Barden, ďakujem za odpovede. Myslím, že tu nie je jeden poslanec, ktorý by nečelil otázkam voličov, ktorí sa pýtajú, prečo príjmate zákony, keď sa žiadne neuplatňujú. Takže pre nás je to naozaj veľmi frustrujúce, teda, že aj legislatíva z roku 2008 je ešte stále e, vo fáze, kedy sa to rieši na súde, je to príliš pomalé. Ak e, by som napríklad e, kradla v obchode, v obchode tak by ma okamžite odviedli na policiu. Takže členské krajiny e, unikajú takýmto sťažnostiam sú si skoro istí, že to bude trvať minimálne rok, kým dostanú vôbec rok a potom ešte úplne pekných pár rokov predtým ako. Áno, e, je tu aj personálna otázka, ale ak by komisia bola políciou, tak potom by ste mali byť schopní konať a nie sa spoliehať na členské krajiny, od ktorých čakáte na informácie. E, žiadať o členských krajín súlad to nestačí, musíme byť e, tvrdší a rýchlejší a tí, ktorí porušujú pravidlá e, pri kvalite ovzdušia, ide aj o životy ľudí. nevyberíte si kvalitu v mieste, kde žijete. A to, že tá mašinéria je tak pomalá, je pre nás zdrojom frustrácie. Viete si predstaviť, že by komisia konala rýchlejšie? Vieme, že je tu NEC, všetky trialógy, všetci sa vlastne podpíšu pod konečnú dohodu, ale potom ešte trvá 10 rokov, kým e, niekto sa sťažuje kvôli nesúladu. E, je to pre nás všetkých veľmi frustrujúcich my ako poslanci sa s voličmi pravidelne stretávame a túto otázku mi stále kladú. Prečo sa neuplatňuje legislatíva, ktorú príjmate? misia. A ne všetci chápu tú frustráciu a tento postup e, treba naozaj dobre pochopiť. Ide o 18 členských krajín, o stovky zón, kde dochádza k prekročeniu, o stovky závodov, ktoré máme vyhodnotiť musíme to spraviť takým spôsobom, aby sme nejako mohli obstať pred súdom. Takže e, vyžaduje si to od nás naozaj všetku e, pozornosť. Vyžaduje si to aj zdroje, aj, aj úsilie, ak teda chceme na súde vyhrať. Čiže veľa nielen právnej, ale aj technickej práce, tak aby sme náš našu sťažnosť obhájili. Preto tie postupy e, trvajú tak dlho, ako trvajú. A viete, že sú aj e, postupy, ktoré sú mimo nášho dosahu. Napriek tomu ich musíme absolvovať. Osvedčili sa už e, niekoľko rokov, ale napriek tomu je pochopiteľné, je pochopiteľná tá frustrácia občanov, ale my nekončíme iba e, konaniami o porušení. Je to veľká časť našej politiky a síce, že keď vidíme, že členská krajina e, prekročila e, hodnoty, tak e, sa s nimi snažíme byť v kontakte, kontakte minimálne so zástupcami regionov alebo miest a hovoríme o tom, čo by sa dalo spraviť. Takže celý paralelný postup, kedy sa snažíme uistiť, že sa e, zmení situácia, nedojde k prekročeniu a teda nemusíme začať s konaním o porušení. aj, aj kvalita ovzdušia sa zlepší a vyhneme sa tomu zdlhavému postupu pred súdom. O toto sa snažíme a už sa nám to niekoľko rokov darí. Budeme v tom pokračovať. A povedala som, že niektoré členské krajiny dokázali byť v súlade s hodnotami Takže e, sa nám to darí celé zrýchliť vďaka takémuto paralelnému postupu. Ďakujem pekne. Teraz tu máme otázku číslo 5. Vystavenie čiast, čiastočkám a ozónu E, pýtal sa na to pán e, Federle, ale máme tu pani Berder, ktorú zaujíma ten istý bod. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vo vzťahu s PM10, ako som už povedala, je tu niekoľko členských krajín, ktoré e, prekračujú hodnotu a nie ich málo. A počet dotknutých zón sa však znižuje. Treba tiež povedať, že vo väčšine členských krajín sa to týka denných e, limitných hodnôt. Tie ročné sa už dodržiavajú. To je dôležitý bod, teda že nejde o dve e, prekročenia, ale iba o jedno. Nehovorím, že je to uspokojivé, ale predsa len to znamená, že aspoň tie ročné limitné hodnoty sú dodržané. Je to naďalej závažný problém, ale predsa len sa ukazuje, že súlad môže byť zaručený vďaka opatreniam na národnej a miestnej úrovni. A podľa našich odhadov vo väčšine členských krajín by sa mal dať e, dosiahnuť súlad najneskôr e, v roku 2020. Komisia už, ako som povedala, koná aj na súde. Ide v prvom rade o Bulharsko, pretože tie stropy, ktorými, ktorým je vystavené obyvateľstvo, e, sú vysoké, ale potom je aj ďalších 15 členských krajín dostali e, nedávno buď stanovisko alebo formálny list, budú nasledovať ďalšie kroky. Podľa toho, či medzičasom nejaké členské krajiny predsa len príjmu e, opatrenia, vďaka ktorým by sme už mohli skonštatovať, že k prekračovaniu nedochádza. Bola tu otázka aj na ozón. Tu environmentálne ciele smernice majú nižšiu legálnu hodnotu, pokiaľ ide o uplatňovanie pre PM10, je to jasné. Je tam nepodmienečná povinnosť dosahovať výsledky, ale pri ozóne je to cieľová hodnota zatiaľ a to, tá sa mala dosiahnuť vždy, keď to bude možné, čo znamená, že to dáva väčšiu flexibilitu dotknutým členským krajinám aj e, kvôli tomu, že ozón má ďaleko siahlý cezhraničný vplyv. Ja chcem zdôrazniť, že rýchle prijatie smernice NEC je veľmi dôležité, keďže prekročenia pri ozóne sa môžu diať aj v iných členských krajinách, kde e, sa využívajú prekurzory ozónu a preto musíme mať nejaký konzistentný koncept, o ktorom si členské krajiny môžu byť isté. A budú schopné zlepšiť kvalitu ovzdušia, pretože ich už nebude znepokojovať táto cezhraničná charakteristika znečistenia ovzdušia. Ďakujem. Pani Berder. Tak ako pri predchádzajúcej otázke, ako môžete rýchlo a účinne spolupracovať s členskými krajinami, ak je to viac na regionálnej úrovni. Jedna vec je tá legislatíva NEC, ale musí sa to týkať všetkých odvetví hospodárstva, čiže nielen vlády a regióny, ale spoluprácu všetkých odvetví. A vzduch sa hýbe Dúfam, že e, to sa podarí nejak e, zlepšiť. 20 členských krajín nerošpektuje, čiže iba 8 rešpektuje, čo môžu tie povedať, ak e, všetci ostatní nerešpektujú, ale pritom sa komisia zameriava iba na jeden veľmi zlý prípad vyplýva otázka, ako dôležité je tento systém pre komisiu a ako rýchlo môžeme začať uplatňovať nami prijatú legislatívu. Viem si predstaviť odpoveď, ale opäť som frustrovaná, pretože mnohí eh, môžu eh, netresne výrazne zne, znečisťovať. Takže potrebujeme nejaký nástroj, aby sme mohli ochrániť účinne E, zdravie ľudí. Tu možno, že je problém v tom, že to nie je vidieť nečistenie vzduchu. Takže už vopred sa vám chcem poďakovať za odpoveď, aj keď si uvedomujem, že to nie je vôbec jednoduché. Nedodržiavanie pravidiel, to je naozaj niečo, čo si stále viac a viac uvedomuje verejnosť. Thank you. Just, you know, to say that... Ďakujem. Chcem povedať, že je to 16, nie 20 a to je dosť rozdiel. A nehovoríme o všetkých krajinách. Často sú to také hotspoty, čo samozrejme neznižuje riziko pre ľudí, ktorí tam žijú, ale nehovoríme o celom území krajiny. A áno, problém toho porušovania riešime v takých fázach, lebo máme pocit, že je dobré začať tam, kde ten problém, problém je najväčší, kde to prekročenie je najväčšie a kde to riziko, ktorému je vystavená verejnosť, je najväčšie. Ale Snažila som sa povedať a zopakujem to aj teraz, že v prípade všetkých tých prípadov prekročenia to monitorujeme, ale stanovujeme si určité priority podľa kritérií, teda že tie najhoršie problémy riešime ako prvé a potom až ďalšie. Ale istotne žiadne prípady prekročenia neignorujeme a riešime to komplexne. Ďakujem pekne. A teraz môžeme prejsť k šiestej otázke. Ide o zdravotné aspekty. Je to otázka pána Pedičínyho a dávam mu aj slovo. Áno, áno, je tu viacero aspektov obsiahnutých v tejto otázke. Kvalita vzduchu. My sme vyhodnocovali údaje o kvalite, ktoré sme dostali od členských štátov výročne, napríklad v roku 2014 tieto údaje e, mali prísť v septembri a potom sme e, vyhodnocovali, ako je to s implementáciou my sme v oblasti porušovania, konania pre porušovanie v súvislosti s Talianskom riešili PN10 a tam sme riešili aj zónu zóna di risanamento Ariana Poli e Caserta prepačte moju taliančinu a toto táto oblasť je čiastočne e, pokrytá od týmto konaním pre porušenie. Pokiaľ ide o vodu, komisia musí riešiť porušenie smernice rámcovnice o vode, ustanovení v nej obsiahnutých, no a komisia kontroluje, ako členské štáty kontrolujú, e, implementujú tieto ustanovenia a vidíme, že chemické znečistenie v Taliansku nie je riešené dostatočne. Členské štáty do konca roku 2015 majú prijať plány využívania povodí. Komisia v roku 2016, konkrétne v marci, pristúpi k vyhodnoteniu odpad Komisia pripomína, že dvor, súdny dvor už odsúdil Taliansko za nedržanie smernice 2006-12-ES e v kampanii. Chýba sieť e, zariadení na odvoz a likvidáciu a tiež pokiaľ ide o smernicu o skládkach. Priemyselné emisie máme legislatívu EÚ, ktorá dáva orgánom všetky nástroje, ktoré potrebujú na riešenie priemyselného znečistenia a keď sa porušujú štandardy environmentálnej kvality, čiže to voda alebo vzduch, tak národný kompetentný orgán môže vydať ďalšie podmienky udelenia povolenia prísnejšie ako využívanie najosvedčenejších, najlepších dostupných e, techník. No a keď e, dojde k porušeniu, tak môžu príslušné orgány požadovať od operátora, aby prijal všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie zhody. Nemáme špecifické informácie, pokiaľ ide o zne znečisťovanie zariadeniami a pokrytými smernicou o priemyselnom v danom regióne v kampanii v danej lokalite, ale sú tam aj iné zariadenia. A e, v tejto súvislosti sme spustili e, voči Taliansku konanie, týka sa to Ilvastil plán, teda oceliarní v Taranto. A um, ak teda dôjde k e, konštatovaniu inej e, nezhody, tak komisia e, je pripravená podať ďalšie konania pre porušenie. Čiže komisia naozaj koná v prípadoch, kedy máme dojem, že dochádza k porušovaniu environmentálnej legislatívy EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Pediči. Ďakujem, pani riaditeľka. Ďakujem za odpoveď. Ešte si pamätáte, že sme vás pozvali na podujatie, kde išlo práve o tento región a ľudia tam naozaj vystupovali. Tá nám toto je ale niečo iné. U, u nás si myslíme, že musíme zajsť na rámec toho postupu pre porušovanie, lebo s tým sa ráta. Ja si myslím, že je dôležitá správa zvonka, správovanie zvonka. Komisia sa musí naozaj kriticky postaviť k tomu, čo sa udialo. Teda netýka sa to lokálnych orgánov, ktoré by mali zasiahnuť to, čo sa tam deje. Veď to je obrovská korupcia, čo sa tam deje. To je len postup na získavanie nových zdrojov, ktoré Európa dáva, dáva, dáva a ten systém z toho profituje a ďalej bujne, čiže nejaký postup pre porušenie, kolene pre porušenie nepostačí. A preto som poprosil výbor Envy, aby sa tejto otázke venoval. Neviem, či sa to podarí, ale je potrebné vycestovať a pozrieť sa na vlastné oči, ako tam situácia vyzerá. Nevyriešime to iste tento rok, zrejme ani budúci, ale je potrebné ísť tam a keby ste tam išli a videli by ste, čo som tam videl ja, naozaj to katastrofa, katastrofa a konanie pre porušenie v prípade Taranto nebude stačiť. Ďakujem pekne. Neviem, či chce komisia zareagovať. Nie? Dobre. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Revízia súčasných ustanovení. Pani Berder, otázka číslo 7. Komisia dostáva slovo, aby na ňu odpovedala. Yeah. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že kvalita vzdušia je kľúčová v súvislosti so znižovaním na úroveň pod usmernenia VHO, pod úrovňou usmernení VHO. My sme našu politiku pre vzduch preverovali a dospeli sme k záveru, že zatiaľ smernicu o kvalite vzduchu nie je potrebné novelizovať. Len pripomeniem, že limitné hodnoty EÚ e, sú v súlade e, s tými staniami VHO, napríklad NO2, preto to platia pre iné látky. A pokiaľ ide o rozdiely medzi tými staniami a našimi limitnými hodnotami, e, tie sa týkajú PM10 a PM 2,5. V prípade PM10 16, 16 členských štátov ešte stále vykazuje prekročenia a to aj s nižšou limitnou hodnotou EÚ. Čiže kým sa dopracuje na úroveň VHO, musíme začať, aby sme dosahovali aspoň našu vlastnú legislatívu. PM 2,5 limitné hodnoty EU platia iba od januára tohto roka, čiže údaje ešte nemáme, aby sme si vedeli urobiť obraz o súčasnom stave zhody. Program Čistý vzduch komisie, ktorý sme predložili v roku 2013, ten sa zameriava na dosiahnutie zhody s existujúcimi štandardmi kvality vzduchu do roku 2020 a revidovaná NEC smernica sa využije na zníženie eh, emisí roku 2030, o tom sme už ale hovorili. A takéto zníženie emisí samozrejme zníži eh, koncentrácie po celom území EÚ. Kvalita vzduchu, teda tá smernica zostane zachovaná a limitné hodnoty EÚ eh, tiež naďalej budú preverované. Máme nové vedecké podklady, napríklad pokiaľ ide o PM 2,5 a NO2, čiže sú tu nové podklady, ktoré vyhodnocuje už aj VHO a my tieto vyhodnotenia, keď už veci využijeme, to bude o pár rokov. A ako som už spomínala, momentálne vyhodnocujeme, či členské štáty e, súčasné limity dodržiavajú a teda toto musíme vedieť, kým e, prídeme, pristúpime k ďalšiemu zosúľaďovaniu e, s usmerneniami VHO. Toto je teda v súlade s našimi cieľmi v rámci 7. CAP. Áno, áno, my si tu trošku delíme prácu Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii za odpoveď na našu otázku v mene komisie. Tak ďakujem za odpoveď v mene komisie. Ja uvedomujem, že pozícia komisie je zložitá z vedeckých dôvodov, však sú potrebné prísnejšie limity E, to aj oni ste vedia a zároveň sú konfrontovaní s realitou v teréne, takže členské štáty ani tie súčasné pravidlá nedodržiavajú. Čiže keby sa to sprísnilo, čo už len potom. A a tak je to trošku divné, že ako by sme odmeňovali e, členské štáty, ktoré nedodržiavajú súčasné štandardy, teda našu vlastnú schopnosť si obmedzujeme schopnosť eh, dospieť na <laughs> úroveň usmernení VHO. A moja otázka na komisiu. Legislatíva to je jedna vec a asi sa nedá z politického hľadiska očakávať predloženie návrhu uh, sprísnenia štandardov kvality ovzdušia ale mm, predpokladám, že komisia neustále poukazuje na tie usmernenia VHO, aby členské štáty si uvedomili, že e, nielen súčasné pravidla EÚ je potrebné dodržiavať, ale že v ideálnom svete by mali dosiahnuť e, tie usmernenia, ktoré sú vyššie. Čiže opakujete toto komisia členským štátom? Nech sa páči. Áno, áno. A keď som predtým hovorila, že sme v kontakte s členskými štátmi, A to nejde iba o nejaké konania pre porušenie, ale aj nad tento rámec sme v kontakte so štátmi, s regiónmi, s mestami, A jasné, že poukazujeme na to, že do budúcna chceme zajsť nad rámec toho, čo máme teraz na úroveň ustanovení, usmernení VHO. V 7. SIEPI sme si teda stanovili nejaké veci. Revidovaná smernica NEC, e, kvalita vzduchu, jednotlivé polutanty, čo by o 52% znížilo dopady na zdravie. A tým by sme samozrejme približili k usmerneniam VHO. A ako náhle sa toto spustí, a tiež sa blíži revízia práce VHO v súvislosti s viacerými polutantmi a usmerneniami z tejto súvislosti, tak e, potom situáciu vyhodnotíme a ak konštatujeme potrebu e, revidovať štandardy a hodnoty kvality vo tak to urobíme, lebo keď sa pozriete na EEA, na správu, ktorá bola vydaná prednedávnom, no tak uvidíte, že tam sú jasne načrtnuté naše konečné ciele, ktorými je samozrejme dosiahnuť úroveň limitov VHO. Ďakujem pekne. A teraz sa chcem opýtať komisie, či sa dá na tie posledné otázky odpovedať hoci tu autorka nie je, lebo je na inej schôdzi v parlamente. Ide o trojku. no dva limity a 8. NO2 limity a naftové motorové vozidla. Takže môžeme si vypočuť odpoveď komisie? Áno. Otázka číslo 3. My sme preskúmali situáciu v členských štátoch, ktoré vykázali prekročenie limitných hodnot NO2. Spustili sme konanie v najzávažnejších situáciách, pokiaľ ide o vystavenie polutantom e, podľa kritérií veľkosť územia a veľkosť populácie a tam momentálne vyhodnocujeme reakciu členských štátov. Ďalej spustíme druhú vlnu postupov voči iným členským štátom, keď bude potrebné. A tie súčasné konania, ktoré prebiehajú, tak tam možno prejdeme na ďalšiu úroveň vzhľadom na závažnosť situácie ak uvidíme, že národné opatrenia nepostačujú na dosiahnutie nápravy. Takže toto k trojke a k sedmičke, pardon, osmičke, limity NO2 a dieselové motory. Aj toho sme sa už dotkli ja som povedala, že komisia konala dosť rozhodne, aby sa obnovila dôveryhodnosť nášho systému, dôvera spotrebiteľov, atmový priemysel, aby sa predišlo ďalším škodám pre zdravie občanov a životné prostredie. Testovanie eh, musí byť postačujúce, vychádzajú z súčasného stavu technológií. Od roku 2020 budeme robiť e, výročne revíziu e, meracích e, techník a technológií a zlepšovaním technológie sa samozrejme bude znižovať chybovosť. V otázke sa poukazuje, na e, tie emisie a ich znižovanie, ale to je len jedna strana mince. Musíme zlepšiť aj typové schváľovanie, systém dohľadu nad trhom a musíme posilniť nezávislosť testovacích inštitúcií. A komisia už pripravuje návrhy, aby sa revidovala legislatíva typového schváľovania, aby bola naozaj e, e, silnejšia a aby vykonávacie orgány e, mohli účinne konať v prípade e, nebezpečných e, produktov, ktoré nedržiavajú predpisy. Objasnenie a posilnenie bezpečnostných opatrení a spolupráca medzi vykonávacími orgánmi, to je ďalšia vec, ktorú chceme riešiť. Ďalej článok štáty musia mať e, povinnosť vykonávať kontroly e, trhu, e, teda keď sa na trh dostanú motorové vozidla, budú ich musieť kontrolovať a po ďalšie komisia musí mať právomoc intervenovať a rozhodnúť o okamžitých krokoch prijatých členskými štátmi. A toto bude teda súčasťou návrhu revízie rámca, všeobecného rámca a typového schvalovania a to sa plánuje čo skoro. Veľmi pozorne eh, si vypočujeme, eh, aké ďalšie kroky by sa mohli prijať, napríklad efektívny systém dohľadu a monitorovania alebo nezávislý certifikačný orgán. Takže jednotlivé alternatívy radi preskúmame, ich e, realistickosť a náklady, aby sme mohli takýmto e, spôsobom e, prispieť. Ďakujem. Neviem, či ešte kolegovia majú nejaké otázky. Tuším, že nie. Dobre teda. Takže ďakujeme komisii a môžeme uzavrieť schôdzu výboru Envy a ďalšia schôdza bude 14. decembra. 3. decembra máme spoločnú schodu s Agri a DV a potom 14. máme mimoriadnu schodu v Štrásburgu. Ďakujem pekne.